práve únie, že nie tí najpomalší, eh, najváhavejší, ktorí nás majú viesť, nie, mali by byť to najpresvedčivejší a najinspiro, najinšpirovanejší. Ďakujem, pán spravodajca. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Ideme ďalej. Teraz eh, otázka na ústne zodpovedanie. Záruka pre mladých ľudí z pera výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky. Takže najskôr dostane slovo pani Berez ako autorka tejto otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Od júla je na stole táto iniciatíva pre e, záruky pre mládež a veci sa hýbu. E, pochopili sme to tak, že nadchádzajúca Rada ministrov pre sociálne záležitosti a zamestnanosť 7. a 8. februára v Dubline e, by sa mala zaoberať touto iniciatívou úlohou našej otázky a uznesenia, ktorom budeme hlasovať, je to, že chceme podporiť všetky snahy v tejto oblasti, pretože zamestnanosť ako taká, ale hlavne zamestnanosť mladých v EÚ, to eh, je nepriateľné. Všetko treba spraviť na to, aby sa táto situácia eh, zlepšila. No a tam, kde e, boli isté pokusy, myslím na Rakúsko, Švédsko, Dánsko, ale aj na e, kontrakt e, medzi generáciami vo Francúzsku, jasné je, že sa dá postupovať inak a zamestnanosť mladých nemôže byť videná iba ako dôsledok iných politik. Musíme byť odhodlanejší, nemôžeme súhlasiť s tým, že sa mladý človek môže ocitnúť bez práce alebo opustiť nejakú odbornú prípravu bez toho, aby po štyroch mesiacoch eh, mal možnosť nastúpiť eh, nové školenie, nejakú stáž, alebo by si našiel pracovné miesto. Nie je tu povinnosť vytvoriť pracovné miesta, nie ide o to vytvoriť všetky príležitosti na to, aby táto generácia nebola stratenou generáciou. Vy ste prišli s návrhom, ktorý eh, vyplýva z dobrej vôle členských krajín do veľkej miery a vy využívať štruktúralné fondy body, hlavne tie, na ktorých sa vždy musíme dohodniť, či už ide o e, Európsky sociálny fond alebo o iné. Chápeme tento postup, e, je realistický, podporujeme ho, ale my taktiež chceme členským krajinám odkázať e, následovné a chceme môcť financovať tieto záruky pre mladých z sociálneho fondu, tak musíme byť konzistentní 25 prostriedkov pre tento fond e, súdržnosť e, súdržnosti áno musia byť vyčlenené pre Európsky sociálny fond a musíme možno, že zájsť ešte ďalej a e, vyrovnať makroekonomické nerovnováhy v EÚ. Táto záruka pre mladých musí byť celoeurópskou záležitosťou a preto musíme vytvoriť skutočne európske mechanizmy. Ja viem, že sa to nebude môcť rozhodnúť už e, vo februári na Rade ministrov EPSCO, ale je to akási, e, akési, akési nasmerovanie a náš parlament vám to vždy povie e, vytvorenie týchto záruk pre mladých musí vychádzať z reality, reality toho, čo mladí zažívajú v teréne, pretože vieme, že nejde iba o eh, občanov EÚ, eh, ba naopak tí najzraniteľnejší eh, spomedzi mladých sú často tí, ktorí prichádzajú mimo, z krajín mimo EÚ a sú aj čiastočne preto bez práce No a týmto nahrávame populistom, tým, ktorí e, vlastne oslabujú Európu. My chceme, aby e, tieto záruky pre mladých zohľadňovali m, realitu vysokoškolských absolventov, tú e, možnosť e, nájsť si e, prácu e, sa nevyrieši v 25 rokoch vy ste prišli s návrhom, pán komisár, ale petina nezamestnaných v EÚ nikdy nepracovali a tri štvrtiny z nich majú menej ako 35 e, rokov a preto musíme na to myslieť a jasne to zohľadniť, pretože ak nechceme, aby išlo o stratenú generáciu a ak chceme, aby EÚ bola schopná postaviť sa tejto výzve, tak potom naozaj musíme zaručiť, aby eh, mládež eh, vzdelaná, zamestnaná bola našou inovačnou pokrokovou silou a Európa bude môcť naďalej šíriť e, svoje sociálne hodnoty a e, svoj e, sociálny model. A k tomu nás vyzval aj pán Baroso. Takže ešte raz ďakujeme za túto iniciatívu, pán komisár. A prosím, pritlačte trochu na ministrov vo februári. Vieme, že bude aj podpora írskeho predsedníctva. Prosím, zaručte, aby sa z tohto stala realita. Vielen Dank, Frau Ďakujem pekne pani Beres a teraz za komisiu pán komisár Andor. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky, nechcem sa poďakovať výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti za návrh tohto uznesenia. Je to jasná podpora Európskeho parlamentu vytvorenia takéhoto eh, mechanizmu záruk pre mládež, ale môžem vyjasniť aj niekoľko bodov súvisiacich s uplatňovaním tohto mechanizmu. Ja súhlasím s pani eh, Beres, eh, otázka financie je zásadná, eh, má to svoju cenu, ale ak by sme nekonali, tak by to stalo oveľa viac. Nezamestnanosť mladých je nákladná. Členské krajiny to stojí 153 miliard eur ročne, pokiaľ ide E, sú tu aj straty, e, pokiaľ ide o e, príjmy z daní. Taktiež to má dlhodobý dopad na ekonomiku, spoločnosť a na mladých samotných, pretože hrozí ďalšia nezamestnosť v budúcnosti, sociálna exklúzia a chudoba Mechanizmus záruk pre mladých e, je investíciou, preto komisia je ochotná uvoľniť e, prostriedky zo sociálneho fondu, ale aj z iných e, európskych štruktúrálnych fondov. Ako viete, tá predbežná suma závisí od toho, ako sa rozhodne v prípade viacročného finančného rámca a preto počítame s vašou podporou, aby teda išlo o jednoznačný záväzok Komisia práve začala rokovať s členskými krajinami o obsahu partnerskej dohody a operatívnych programov na roky 2014 až 2020 a to by sa malo zamerať na prechod od škôl na e, pracovisko a e, špecifické sumy, ktoré by mali byť vyčlenené, budú e, čoskoro zadefinované. Komisia úplne súhlasí s tým, že aby tento mechanizmus bol účinný, je, dôležité, e, dobrá, je dôležitá dobrá spolupráca medzi všetkými aktérmi. A taktiež si uvedomujeme, že to nie je tak jednoduché pre niektoré členské krajiny. A preto chceme nadviazať na skúsenosti členských krajín s takýmito mechanizmami. A preto je tu tých šesť odporúčaní, ktoré by mali slúžiť ako úsmernenia na vytvorenie takýchto silných partnerstiev. A potom sú tu e, tendre, ktoré boli e, spustené minulé leto v rámci prípravy a ide o to práve takéto partnerstva vytvoriť. Takže uvidíme, ako dopadnú e, ako dopadne výber projektov a to umožní ešte e, lepšie zdieľať vedomosti členskými krajinami. Komisia si dobre uvedomuje obmedzenia e, kvôli rozpočtovej disciplíne, hlavne v tých krajinách, e, kde sú vysoké, kde je vysoká miera nezamestnanosti mladých, ale ešte raz to zopakujem. Budú naozaj, bude tu návrat investícií, je to explicitne v výročnom e, skúmaní rastu na rok 2013. Tam sa komisia zamerala na kvalitu e, verejných výdavkov v EÚ. Nemôže tu byť však e, jedno jediné riešenie pre všetkých. Pri týchto zárukách pre mladých musíme zohľadniť rozmanitosť, rozmanitosť v jednotlivých členských krajinách, pretože je tu rôzna miera nezamestnanosti mladých a taktiež e, sú tu rôzni aktéry na trhu práce. No a mladí e, taktiež nie sú jednotnou e, homogénou skupinou. Tu je taktiež diverzita, rôzne vekové kategórie a preto treba zohľadniť ich potreby pretože niektorí sa stretávajú s mnohými prekažkami pri hľadaní práce, ale určite je tu jasný európsky <clears throat> rozmer. Ide, nám o, ide o to podporiť našu mládež. Musíme e, konať solidárne, hlavne v časoch rozpočtovej, rozpočtovej disciplíny. Nemôžeme ohroziť e, našu budúcnosť ani pri konsolidácii našich financií. E, v rámci európskeho semestra prostredníctvom Európskeho parlamentu využijeme mm, viacročný e, program na vzdelávanie, pôjde o to vymieňať si osvedčené postupy a chceme pravidelne monitorovať a podávať správy o e, vývoji, čo sa týka výsledkov takýchto e, záruk pre mladých. Bude to súčasť európskej siete. A to bude kľúčové v rámci toho partnerského prístupu. Vážení poslanci, poslankyne, chcem vám ešte povedať, že už sme e, spravili prvú prezentáciu týchto záruk 18. E, decembra na komisii. Väčšina členských krajín e, privítala túto iniciatívu, ubezpečili nás, že budú konštruktívne pracovať na politickej dohode na rade EPSCO vo, feb, eh, vo februári po, eh, pod írským predsedníctvom. Ďakujem pekne, pán Andor. Teraz v mene politických skupín pán Öri na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska ľudová strana a jej poslanci už privítali túto iniciatívu. Táto, tento návrh je veľmi pozitívny. E, tie fakty sú známe v EÚ. Nezamestnanosť mladých dosahuje skoro 23 viac ako 5 miliónov mladých nemá žiadnu prácu. V niektorých krajinách táto miera dokonca dosahuje 25 niektorých dokonca 45 To sa musí zmeniť. A preto nás veľmi teší, že Európska komisia tu je e, veľmi aktívna. ale musíme sa zamyslieť aj nad tým, kto bude platiť za tento program. Nemáme žiaden, žiadnu jednoznačnú odpoveď. Nie je to veľmi jasné. Európska komisia mm, prišla s viacerými iniciatívami, ale eh, v podstate sa neustále používajú tie isté prostriedky. V mnohých prípadoch členské krajiny sú ponechané same na seba. Situácia v jednotlivých členských krajinách, e, konkrétna miera nezamestnanosti sa líši a preto aj tie riešenia musia byť individualizované. Chcem zdôrazniť, že samotná EÚ ani samotné členské krajiny to nevyriešia. Potrebujeme naozaj dynamickú ekonomiku a preto potrebujeme eh, prostriedky politiky súdržnosti. Ďakujem pekne, pán Öri. Teraz pán eh, serkaz na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda, vážený pán komisár. E, my, socialisti, sme nadšení vašou iniciatívou, máte našu plnú podporu. Dúfame, že rada EPSCO e, sa posunie vpred. Je to vynikajúci e, návrh. Ten problém je závažný. Hovorí sa o 50-percentnej miere nezamestnosti mladých Eh, je to priemer v niektorých regiónoch mojej krajiny, je to 60%, niekde je to 70%, dokonca v niektorých sociálnych eh, skupinách je to 80%. To nie, už, to nie je problém, to je, to je dráma. Eh, budúcnosť týchto mladých je aj našou budúcnosťou. Týmto mladým musíme vrátiť ich budúcnosť, pretože inak ani Európa nebude mať budúcnosť záruky musia v Európe vzniknúť, musíme konať odlišne, to, čo sme robili doteraz, spôsobilo túto tragédiu. Potrebujeme európske prostriedky. Musíme brať vážne problém, ktorý sa nás týka všetkých a nie iba niektorých. Ďakujem. Teraz na dve minúty pani kolegyňa Hirš. Ďakujem, vážený pán komisár. Nezamestnanosť mladých na 20 v EÚ a v jednotlivých krajinách je to i viac ako 50 a to znamená, že súrnosť, urgentnosť tohoto je celkom jasná. A nielen opatreniami, ktoré berú na niekoľko rokov, ale také stredno i dlhodobé, ktoré dajú ľuďom naozaj možnosť dostať určitú perspektívu. A preto my, liberáli, podporujeme takúto, e, takúto program záruk pre mladých. Súčasne však treba povedať, že takéto záruky nemôžu byť e, e, zarušením pracovných miest. To nemôžeme predsa riadiť e, e, programom EÚ, ale e, toto môže pomôcť sprostredkovať prácu, odstrániť bariéry, umožniť vzdelávanie, určité deficity odbúravať. A napríklad na začiatku tohoto roka v Nemecku sa spustil nový program. Program na podporu e, odbornej e, mobility pre nezamestnaných odborníkov z Európy. Tu išlo práve umožnenie mladým ľuďom, ktorí nemajú e, žiadne vzdelanie alebo nemajú pracovné miesto, prísť do Nemecka. Myslím si, že dáva zmysel tu e, iniciatívy e, z členských krajín kombinovať s európskou zárukou pre mladých. A táto európska záruka musí E, prostredníctvom finanč... E, sociálneho fondu, Európskeho sociálneho fondu byť financovaná a práve teraz Európa môže ukázať, že máme potenciál pre európsky pracovný trh a tu v tomto smere treba ísť a spoločne v budúcnosti vytvárať e, mladým ľuďom perspektívy. Ďakujeme pani kolegyni Hirš. Teraz pani kolegyňa Tubunen a to na minútu a pol. Ďakujem. Situácia pre mladých ľudí v Európe je v každom ohľade zlá. Sú tu mnohí, ktorí nemajú prácu a e, hospodárske výhliadky pre nich sú veľmi zlé. My ako európsky politici si musíme klať otázku, či nechceme vyslovene e, obetovať celú generáciu. Musíme sa postarať, e, aby táto generácia, ako vlastne prvá od začiatku Európskej únie, či nebude mať horšie šance ako jej e, rodičia. Moja matka bola mladou e, v 80. rokoch, musela bojovať, dostať e, sa na pracovný trh, ale z 80. rokov vieme, že nezamestnanosť mladých má obrovské dopady na spoločnosť ako takú i na jednotlivcov. My musíme sa učiť z chýb minulosti a musíme sa naozaj E, naučiť konať dostatočným spôsobom a to práve samozrejme môžeme e, riešiť takouto zárukou pre mladých. Mladí ľudia v Európe sú v beznádenej situácii. E, ekonomická špička, riaditeľia bank nemusia prebrať žiadnu zodpovednosť a to je situácia nepriateľná. Záruka pre mladých je dobrým návrhom v krízovom čase Komisia tu e, predložila návrh, e, za to ďakujeme, e, na Rade ministrov i v rámci írskeho predsedníctva. Treba čo si urobiť. Máme vysoké očakávania, rovnako ako aj celé európske obyvateľstvo. Ďakujeme pani kolegyni Tubonen. A teraz na minútu a pol pán kolega Lejerek. Vážený pán predseda Európska Eh, Únia sa musí eh, eh, zbaviť tej nálepky fabriky bez ubytovania práce vzdelávania bez budúcnosti s určitým spôsobom pre milióny mladých, ktorým je nasmerovaný tento systém záruk pre mladých ktorý sa nespustí ako určitý sociálny systém pre nezamestnaných, ale mal by to byť európsky nástroj spolupráce pre budúcnosť mladých, pretože obetovať mladú generáciu, terajšiu generáciu, znamená e, len zosilniť e, úpadok Európy v budúcnosti. Musíme e, skonštatovať, že čoraz viac nechávame ľudí bez práce, a e, európska záruka môže pre mladých e, znamenať e, niečo, čo možno sprevádzať opatreniami stáleho priebežného vzdelávania, sociálna ochrana, ktorá by každému mladému človeku zabezpečila sociálnu bezpečnosť, právo na minimálnu ekvivalentnú mzdu, priemernú európsku mzdu, prístup k sociálnej zmu, zabezpečeniu v práci, kombinujúc prácu, vzdelávanie, aktivity e, a e, vzdelávanie profesíne priamo v podnikoch. Tento, táto záruka pre mladých by mala byť vytvorená s fondom, ktorý bude e, pre E, ktorý bude fondom pre e, mladých do budúcnosti. Ďakujeme teraz rečníkom za skupiny a teraz ďalší e, rečníci. Začneme kolegom Manom na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Nezamestnanosť mladých v Grécku či Španielsku je neakceptovateľných 45%, u nás v Nemecku 8%. Je to dramatický stav ktorý môže viesť k sociálnemu štiepeniu Európy a vytvoriť môže stratenú generáciu. Vy ste v roku 2012 predložili, e, pán komisár, balíček pre nezamestnanosť mladých. To je veľmi dobré, ale takáto záruka pre mladých je iniciatívou z Európskeho parlamentu. Už, ja už v roku 2010 som navrhoval e, opatrenia pre túto generáciu v svojej správe. Ide o to vytváranie ďalšieho vzdelávania pracovných miest pre mladých. Nedosiahnuté, ale potrebné kvalifikácie sa musia dobehnúť, pretože k ochote zamestnať sa zname, patrí aj schopnosť zamestnať sa. Táto záruka vychádza z princípu podporovania. Kto ju využije, musí byť pripravený vo vlastnom záujme prijať e, ponúknuté e, opatrenia, Nemôže to byť akási e, sociálna záchytná sieť. Kvalifikovaní, kvalifikovaní mladí ľudia e, prispievajú dôležitým spôsobom k budúcnosti našich podnikov. Členské krajiny musia investovať viac do vzdelávania. Šesť európskych štátov chcú e, prevziať nemecký duálny e, systém vzdelávania. Moje, moja spolková vláda to podporuje začiatočným financovaním 10 miliónov eur. Je to optimistický signál do budúcnosti. Teraz na minútu pani kolegyňa Regner. Ďakujem, pán predseda. Dobre poznáte čísla, pán komisár. 5,5 eh, miliónov nezamestnaných mladých ľudí. 56,6 to je nezamestnanosť mladých v Španielsku. To sú nielen čísla, ale aj eh, škandál naozaj treba konať a za to dávam 7 výkričníkov. Treba bojovať proti nezamestnanosti mladých a vítam a tento balíček pre zamestnanosť mladých, ktorý predstavila komisia 5. decembra. Ja som z Rakúska, krajiny, ktoré má e, jeden z najlepších príkladov dobrej praxe. E, ide o vzdelávaciu e, záruku a aktivity. Vážime si boj sociálnej tripartity pre mladých, ale Rakúsko urobilo ešte aj viac. Nechcem, nechcem dlho hovoriť majú rovnako konať Grécko a Španielsko? Treba ísť európskou cestou? To je otázka, to je ten rozhodujúci bod. Prečo nevytvoriť samostatný fond na boj proti nezamestnaným mladých? Prečo nepoužiť, nepresmerovať prostriedky zo sociálneho fondu? E, nechce, bežne neprekračujem rečnícky čas, ale teraz chcem ukončiť citátom, bohužiaľ, predseda E, prerušil reč, rečničku. Musíme sa držať disciplíny, napriek tomu vám ďakujem, hovorí pán predseda. E, pani kolegyňa Harkin je ďalšou rečničkou na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto záruku a ak e, začne fungovať, bude to uchopiteľný ukazovateľ reakcie EÚ. Je to však malý krok a je to krok prvý. Musíme sa pozrieť na e, širší rámec, e, na programy úsporných opatrení v mnohých krajinách tento ekonomický model v mojej krajine, v Írsku, výrazne prispel k 29,7 nezamestnanosti mladých. A pritom to nie je najhoršie číslo v EÚ. Skutočné číslo je oveľa vyššie. 87 tisíc ľudí, väčšinou mladých, ktoré e, opustili Irsko za posledný rok, pretože doma nič nenachádzajú. Minulý víkend náš e, prezident Higgins povedal, že uvedomujem si, Eh, diskusiu, ktorá sa úplne zameriava len na bezpečnosť meny, ale necháva sa bokom otázka obrovskej ceny, ktorú prináša nezamestnaná populácia 55% v niektorých krajinách. Takéto väčší, širší eh, plán mus, nesmieme nechať nepovšimnutý. Nesmieme eh, pri konsolidácii našich financií zabúdať na našu budúcnosť. Ďakujem. Ďakujeme pani Harkin. A teraz pani kolegyňa Schröter. Ďakujem, pán predseda. Rada a veľ, e, e, označila nezamestnanosť mladých za najväčší problém krízy, ale čakáme aj činy po týchto slovách. Viery, vieryhodná bude len záväzná záruka pre mladých, čiže vymáhateľné právo v každej členskej krajine a samozrejme opatrenia, pracovné a vzdelávacie ponuky len pre mladých Európska únia musí používať preverovacie mechanizmy v európskom semestri a nimi túto e, záruku v členských krajinách vymáhať. Náš apel však smeruje i na komisiu. I od komisie e, očakávame, že e, po slovách budú nasledovať činy. My sme predložili na návrhy, ktoré mali smerovať do socia- kde prostriedky zo sociálneho fondu mali smerovať pre mladých ľudí. Tu sa však narazilo na odpor, e, veľký odpor e, zástupcov komisie. Pán komisár, budete e, naplňať vaše slova i skutkami? Ďakujeme pani Schröter. A na 1,5 minúty pán kolega Pupakis. Ďakujem, pán predseda. Túto dôležitú iniciatívu rád uvítam, pretože hlavné obete to sú mladí e, v tejto kríze a musíme bezprostredne e, a dynamicky konať. E, obrovské percentá nezamestnanosti mladých to má dopad na život týchto mladých ľudí i na celú spoločnosť. Musíme vytvoriť záruku na to, aby mladá generácia e, sa nestratila. Potrebujeme podporu pre sociálnych partnerov a podniky, aby príslušné zacielené opatrenia mohli byť e, prijaté bez toho, že by sa stratili opatrenia iné. Teraz, keď sa všade sporí, E, e, keď sú všade úsporné opatrenia na národnej i európskej úrovni pri vzdelávaní. Ako chcete za takýchto podmienok zabezpečiť, že táto záruka pre mladých bude i účinná a že bude financovaná v členských krajinách práve v tých, kde e, musia, ktoré musia im uviezť do života memorandum. Ďakujeme, kolega. A teraz pani kolegyňa Costello. Mr. President, Vážený pán predseda, príjmam priority írskeho predsedníctva ohľadom rastu. Toto sú veľké výzvy, ktoré stoja pred EÚ. Niektorí z nás vedli kampaň za tieto záruky pre mládež v Írsku a my sme navrhli, aby e, sa EPSCO e, stretlo v, um, v Írsku um, nezamestnanosť e, mládeže v Írsku je 30 a e, my žijeme touto realitou, je to stratená generácia. Minulý e, týždeň v Dubline e, pán Barroso diskutoval s občanmi o týchto zárukách a ubezpečoval ľudí o týchto zárukách. Ale a na to, aby sme mali tieto záruky, tak potrebujeme dostatočné finančné prostriedky potrebujeme e, ukázať, že EÚ sa vkladá do tejto oblasti. Čo sa e, týka pilotných projektov, Dublin je jedným zo žiadateľom a žiadame teda aj o harmonogram. Ďakujem pani Costello a teraz na jednu minútu pani Deli. Vážený pán komisár, Eh, jednu celú generáciu sme obetovali na oltári tvrdých opatrení a eh, skoro 50 eh, tejto mládeže je nezamestnaných. Garancia pre záruky pre mládež je opatrenie, ktoré funguje. Povedali sme to v Dánsku aj v Rakúsku, ale potrebujeme splnenie dvoch podmienok poprvé autonómia, pretože mnoho ľudí pracuje popri štúdiách a druhá podmienka je realizácia jasných pravidel na tom, aby sme stanovili rámec stáži. Komisia už nemôže čakať na to, aby, eh, aby sa zdráhala v boji eh, proti vykoristovaniu týchto mladých, pretože títo mladí pracujú, ale pritom sú na stáži. Preto musíme mať ozajstnú politiku, ktorá bude nasmerovaná k ekologickej mm, zmene. Musíme dať našim mladým nádej a toto je výzva, ktorá stojí pred nami. Musíme zmieriť Európu a mládež. Ďakujem pani Deli a teraz na 1,5 minúty pani Bastos. Ďakujem, pán predseda. Ehm, začal sa nový rok a čísla nezamestnanosti eh, stále narastajú. V Portugalsku eh, je, je dosť zlá situácia ohľadom ehm, nezamestnanosti mládeže a e, my sme sa s tým už stretli v minulom storočí. Jediný rozdiel je, že vtedy sa tie údaje um, emigrácie týkali mládeže, uh, a teda vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí hľadali lepšiu budúcnosť. To ešte stiažuje dramatickú ekonomickú situáciu. Um, náklady uh, kvôli tomu, že sa mládež nezapojí do pracovného trhu, možno vyčísliť na 750 miliónov eur podľa štatistických údajov. Čiže toto je naozaj e, dôležitá vec. A mali by sme konať tak, aby tá situácia e, záruk pre mladých mala úspech. Treba využiť štrukturálne fondy a realizovať mm, to celé tak, aby spolupracovali miestne a regionálne úrady, um, pracovné úrady a tak ďalej. Mali by sme pomôcť mladým pri ich vstupe na pracovný trh a nemali by sme nechávať týchto mladých um, len tak bez pomoci, bez výhľadov do budúcnosti. Európska um, komisia Eh, chcem sa spýtať, aké odporúčania navrhuje Európska komisia pre eh, tieto štáty, ktoré sú eh, v problémoch. Ďakujem pani poslankyni Baštoš, pani Štern. Nezamestnanosť mladých nemôžeme proti nej bojovať iba slovami, musíme vyčleniť prostriedky. Je tu dobrý príklad Rakúsko, ja mám na starosti sociálne zmeny a inovácie a prišla som z osou pre mládež a práve e, tam sú aj tie iniciatívy, o ktorých ste vyhovorili pre mladých, tie by sme mohli spustiť v Európe. E, Európsky parlament e, má e, napríklad možnosť podporiť výmenu osvedčených postupov. E, presne to chcete a my nerozumieme, že tomu, že komisia alebo aj šéfovia vlád e, na jednej strane hovoria, že chceme proti tomu celoeurópsky bojovať, ale nie sú na druhej strane ochotní podporiť túto dobrú iniciatívu Európskeho parlamentu. Myslím, že tu by sa mali šéfovia vlád hambiť, pretože e, sú to iba prázdne slova bez nejakých činov. Ďakujem pani Steinvog. Teraz na minútu a pol pán Gutierrez Prieto. Vážený pán komisár Andor, počas, toho, čo, počas času, čo ste hovorili, e, prišli o, miesta dve, o zamestnanské miesta dvaja mladí ľudia. A e, vy ste neboli schopní zrealizovať ani jeden program, aby ste zľahčili a uľahčili tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú milióny ľudí. A neboli ste schopní zrealizovať eh, nejaký dobrý program na európskej úrovni, o ktorý žiadal náš parlament. A vytvorili ste tam ešte tak väčšiu frustráciu a beznádej. Európska únia má potrebné nástroje, a tie peniaze, ktorými ste zachránili španielské banky, by sme mohli zrealizovať e, tieto opatrenia. Prečo ste tak rýchlo bežali na pomoc španielským bankám, ale váhate s pomocou ľuďom? Parlament e, stojí na tom, aby ste riešili tento problém. Ďakujem. E, teraz dávam slovo pánovi Havitovi na minútu a pol. Vážený pán komisár, Určite viete, že 40 e, Britov, pod, e, ktorí majú menej ako 25 rokov, sú nezamestnaní. A e, britská leboristická strana navrhla opatrenia, ktoré by podporovali zamestnanosť týchto mladých. A podporili to aj poslanci parlamentu a takisto aj odbory. Ja by som e, chcel povedať, že aj môj región, ktorý sa nachádza vo východnom Anglicku, je um, najtvrdšie postihnutý touto nezamestnanosťou. Jeden z piatich mladých ľudí v mojom regiónu um, Mm, je postihnutý toto zlou situáciou a zrejme to tak bude aj v budúcnosti. Napríklad Emily má 23 rokov, um, jej otec zomrel. Um, toto je um, jeden príklad, má depresiu, preto musí brať lieky, ale dajme jej nádej. Ďakujem teraz na minútu e, pani Nevedalova. Ďakujem vám pekne, pán predseda

ďalších návrhov. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. E, teraz má slovo pani Gardia Zabal Rubial. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, boj proti e, nezamestnanosti mládeže je súčasťou aktivít komisie, rady aj parlamentu, e, ktoré boli schválené v stratégii 2020. E, my čelíme e, oveľa väčším úrovňa nezamestnanosti mládeže ako v minulosti, čiže všetky tieto aktivity sú vítané. Ehm, chceme dať možnosť práci tejto mládeži, lenže tieto opatrenia nie sú úplné. Obmedzuje sa to na ľudí, ktorí majú menej ako 25 rokov. Potom tie aktivity sú naviazané aj na vôľu členských štátov, ale chýba nám konkrétny finančný plán. Čiže možno o 20 rokov budeme musieť definovať znova opatrenia, ako zrealizovať túto záruku. Tieto záruky by mali stanoviť aj potrebné eh, podmienky, kvalitné podmienky a mali by sme mať aj dostatočné opatrenia a finančné zdroje. Ďakujem. Eh, drahí kolegovia, teraz poďme na postup Cash the Eye. Toto je veľmi ťažká situácia, pretože máme na zozname skoro 20 rečníkov, hoci na to všetko máme len 5 minút. A okrem toho, málo kolegov, málo z vás bolo dostatočne disciplinovaných a preto som navrhol, aby sme nedali slovo nikomu, kto vystúpil k tejto diskusii a v predchádzajúcej diskusii, ktoré už vlastne boli prepojené a takisto ani tí, ktorí už vystúpili v každej aj nedostanú slovo. Takže teraz dávam slovo pani Kukovič. Jamstvo za ml- Ďakujem pekne, pán predseda. Záruky pre mladých naozaj vítam aj preto, že Mladí nezamestnaní nemôžu ani založiť vlastnú rodinu, nemôžu uplatniť svoj talent alebo svoju tvorivosť. A preto dodatočné vzdelávanie napríklad e, v oblasti e, digitálnych médií by mohli pomôcť e, a taktiež zaručené pracovné miesto po štyro, štyroch mesiacoch nezamestnanosti. To je niečo, čo je želateľné a preto je dôležité, aby sa európsky model zameral na mládež. Ale tu chýba dostatočná motivácia. Nie je totiž to jasné, že všetko dobre dopadne, ak nevypichneme to, že mládež je súčasť riešenia a nie je problém. Ďakujem pekne pani Macej Kukovič. Teraz pani Sehnalova. Ďakujem za slovo, vážené kolegyne. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Európsky Európska únia si nemôže dovoliť stratiť e, generáciu mladých ľudí. Čísla sú hrozivé. V 13 členských štátoch dosiahla nezamestnanosť 25 v niektorých krajinách až 50 Celkovo v, e, v Únii nepracuje 5,5 miliónov ľudí. E, to nie sú len čísla, toto sú e, životy. Musíme reagovať. Môžeme čakať na rast, ktorý prinesie pracovné miesta, ale to už môže byť neskoro. Naviac eh, politika škrtov toto čakanie predlžuje. Aj keď počujeme skeptické hlasy o zmysluplnosti nástrojov pre mladých, návod na zavedenie takého nástroja je vítaný. Situácia je naliehavá. Fungovanie tohto nástroja treba však diskutovať so všetkými aktérmi praxe, aby to bol nástroj efektívny, praktický o ktorom zmysle nebude mať nikto pochyb. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. Pán Kronberg. Country Finland has very moja krajina Fínsko má e, dobré skúsenosti s týmto programom záruk pre mladých. 80 e, mladých nezamestnaných využilo tieto služby e, ľahšie sa im rozhoduje pri prechode zo školy na e, pracovisko a sociálne služby sa zlepšili, ale aby sme podporili túto sociálnu iniciatívu, myslím, že je e, potrebné vytvoriť pracovné miesta. A keď sa pozriete na situáciu na juhu Európy, tak naozaj je dôležité, aby bolo možné e, možno, že e, zaručiť aj mobilitu medzi e, krajinami, aby e, mladí Španieli napríklad mohli pracovať v Nemecku. Ak to bude financované zo štrukturálnych fondov, tak potom je dôležité, aby sa dali použiť prostriedky v rámci služieb zamestnávania, pretože inak to neprinesie želané ovocie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Murphy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj je e, dobré, že e, komisia lutuje situáciu nezamestnanosti mladých, ale zamysleli ste sa pred tým, prečo vznikla táto situácia. Nie je to preto, že sú nedostatočne vzdelaní alebo skúsení, ani nie preto, že e, sú málo flexibilní. Je to kvôli politike rozpočtovej disciplíny, za ktorú je táto komisia, e, rada a väčšina politických skupín tohto parlamentu. Bez veľkých verejných investícií to bude ďalší prázdny slub. Dokonca by to mohla byť zamienka na pokračovanie tzv tzv. aktivačných opatrení, ako sme to videli v Írsku, čo znamená lacná pracovná sila, e, presun výroby a podkopávanie platových e, podmienok. E, mladí by sa mali všade zmobilizovať a žiadať vytváranie pracovných e, miest. Veľké verejné investície sú dôležité aj do vzdelávania na treťom stupni. Musí byť zaručený prístup pre všetkých. Ďakujem teraz kolega Salafrakos. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne, rozpočtová disciplína, nezamestnanosť eh, všade v Európe, to sa týka aj eh, zdravia, psychického zdravia. Celú generáciu mladých eh, ženieme do psychických ťažkostí. Ja môžem iba uvítať e, iniciatívu komisie a aj to, že je, to máme na dnešnej rozprave. E, programy záruk pre mladých musia ísť e, ďalej dopredu. Nemôže to ostať iba prázdnou iniciatívou, prázdnymi slovami. Je zásadné, aby sme pochopili, že tieto rozpočtové škrty v Európe, ako aj nezamestnanosť mladých, vzdelaných mladých, to vlastne vytvára nový proletariát, čo nás môže potopiť. Ďakujem pekne, pani, pán Stojanov. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja vystupujem asi ako najmladší poslanec tohto parlamentu a pochádzam zo strany, e, kde 80% máme nejako 30 rokov. E, už e, viac všeobecnosti nebudem hovoriť, toho sme počuli dosť špecificky. Mnohé podniky vyžadujú, aby mladí začali pracovať už so skúsenosťami, ale ja sa pýtam, ako e, čerstvý absolvent e, môže mať nejakú pracovnú skúsenosť. Mladý si nemôže nájsť prácu, pretože nemá pracovnú skúsenosť a nemá pracovnú skúsenosť, pretože sa nemôže zamestnať. Takže sa obraciam na vás, pán komisár, keď podniky využívajú e, európske fondy, aby vytvárali pracovné miesta pre mladých, tak by ste mali trvať na tom, aby nevyžadovali predchádzajúcu pracovnú e, skúsenosť, pretože je to v mojich očiach diskriminácia a my nikdy nedosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyňa Lukačevská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 City nikdy nebude rozumieť hladnému a to isté platí teraz. Myslím, že mladí, ktorí nás počúvajú, úplne stratili vieru v to, že by sme im my, politici, mohli e, pomôcť. Politici nevytvárajú pracovné miesta. Ako je to vôbec možné? Pán komisár, napriek mnohým balíkom a programom e, komisie Európskeho parlamentu ešte stále e, absentujú výsledky a mladí boli nezamestnaní, sú nezamestnaní a dokonca ich počet rastie. Je to iniciatíva, ktorá má zmysel, má hodnotu, ale e, nie je dôležitý návrh, ale výsledky. A preto vám chcem položiť jednu otázku, ak dovolíte. Ako e, majú členské krajiny e, zrealizovať odporúčania komisie? Táto iniciatíva je odporúčaním ak nejaká členská krajina odmietne alebo jednoducho nemôže e, uplatniť tento program záruk pre mladých, tak e, členská krajina nebude sankcionovaná a e, my môžeme ďalej diskutovať a tým ešte viac nahnevať mladých. Ďakujem pekne, kolegyňa Živries. Pani przewodnicząca, zaproponované všetko... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Návrh komisie to je e, naozaj dobrý podnet, dobrá iniciatíva. Ja chcem poukázať na niektoré e, špecifické črty tejto iniciatívy, e, no a tie by mohli skôr brániť v jej uplatňovaní. Pre mladého čakanie na prvé zamestnanie po skončení Eh, vzdelávania eh, to eh, naozaj presahuje zďaleka 4 mesiace, o ktorých sa hovorí v iniciatíve. A dobrá stáž, to si skôr vyžaduje koordináciu medzi rôznymi zainteresovanými stranami a všetky iniciatívy v rámci tohto programu záruk pre mladých sa musí zameriavať na účinnosť a taktiež sa zamyslieť nad nákladmi. Otvorenie trhu mladým e, matkám, ktoré sa chcú vrátiť na trh práce. Aj to treba e, mať na pamäti. Ďakujem pekne. E, teraz e, kolegyňa Konsari. Ďakujem pekne. V dejinách Európy ide vôbec o prvý prípad, kedy dobre vzdelaní mladí sú bez práce a tie čísla sú naozaj ohromujúce. Aj stáž e, je lepšia ako nezamestnanosť, ale obávam sa, že ak tento program záruk pre mladých nebude dobre uplatnený v praxi, tak to bude opäť iba e, e, režim e, školenia pre mladých. V členských krajinách sa škrta vo všetkých oblastiach výskum, inovácie a ako si predstavujete uplatňovanie tohto programu ako pomoc mladým, ak vlastne tých prostriedkov ubúda? Ak nie sú nové pra- kvalitné pracovné miesta, tak neviem, ako to vôbec môže pomôcť. Ďakujem pekne. Pán Irigoyen. Gracias, komisario, presidenta, buenas tardes. Todos sabemos... Ďakujem pekne. Až na pani predsednička, všetci vieme, že bez mladých nie budúcnosti a to je neznesiteľné, ako povedali aj predrečníci. E, my teraz máme najlepšie e, vyškolenú, pripravenú generáciu, ktorá nemôže uplatniť svoj talent. Európa nie je schopná prísť s ucelenou odpoveďou. Chcem zablahoželať pánovi komisárovi za návrh, ale treba teraz zaručiť financie, aby jednoducho táto situácia skončila Občania už nevládzu, e, majú dosť týchto návrhov, ktoré nikam nevedú. V Európskom sociálnom fonde je dosť prostriedkov aj na e, tento program záruk pre mladých. Musíme však zajsť ešte ďalej. Tá situácia je extrémne naliehavá, preto musíme konať rýchlo a odpovede často prichádzajú príliš pomaly a dúfam, že tentokrát, aspoň tentokrát to tak nebude. Uh, Je tu modrá karta. Súhlasíte s tým, aby vám bola položená otázka? Miss uh, Irigoyen. Pani Irigoyen. Kolegyňa Tikau. Ďakujem pekne. Mám nasledovnú otázku na kolegyňu Nezamestnanosť mladých je znepokojujúca, ale musia nás znepokojovať aj tí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku. E, toto taktiež podkopáva európsku budúcnosť a preto by prioritou pre všetkých komisiu členskej krajiny e, malo byť e, zaručiť vysokokvalitné vzdelávanie, ale aj e, to vytváranie pracovných miest. Odpoveď. Úplne súhlasím s váženou kolegyňou. Áno, mnohí často predčasne ukončia školskú dochádzku alebo nedoštudujú. A e, pravdou je, že sa to dialo aj vo španielsku aj v Španielsku v minulosti, pretože bolo ľahké nájsť si dobre platenú prácu. A teraz sa mladí vracajú späť k štúdiu. Je naozaj dôležité mať dobre vzdelených, kvalifikovaných mladých, ale treba mať pre nich aj tie pracovné miesta, keď sa dostanú na pracovný trh. Teraz pán Keller. Ďakujem. V niektorých európskych regiónoch má uh, každý mladý, mladší ako 25 rokov nemá ani e, nejaké e, ne, nesleduje ani nejaké školenie a nemá ani prácu e, Nepotrebujeme iba prázdne slova, ale konkrétne informácie, možno že jazykové kurzy, eh, školenia pre inklúziu, pre školiteľov a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi praktické veci, ktoré by sa dali uplatniť v členských krajinách. A to bude konkrétny príklad európskej solidarity, pretože keď celá generácia je stratená, tak potom to je eh, nielen problém pre ekonomiku, ale pre celú demokraciu. Ďakujem pekne.

Ďakujem pekne za slovo. My sme naozaj počuli mnohé zaujímavé vystúpenia kolegov, ale musím povedať, že ide o veľmi naliehavú situáciu a preto potrebujeme okamžite konať, aby sme sa vyhli ďalšiemu nárastu počtu nezamestnaných. To sa týka všetkých krajín, nielen tých južanských, aj e, v strednej Európe. A naozaj je tu obrovský nárast alebo nárast mladých, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny. To e, podkopáva konkurencieschopnosť našich ekonomík. Je naozaj dôležité, aby sme konali okamžite. Musíme ale pamätať aj na to, že už máme programy pre mladých, máme už možnosť uskutočniť seriózne hodnotenie. Takže poučme sa z najlepších výsledkov a vyhneme sa uh, už chybám, ktoré sme spravili a nemrhajme prostriedkami, ak um, chceme mať širší rámec pre uh, rast a rozvoj na juhu a chceme rovnováhu medzi členskými krajinami, tak potom nemôžeme dúfať, že vytvoríme udržateľný rast, ktorý bude vytvárať pracovné miesta a zadrží mladých ľudí tam, odkiaľ pochádzajú. Ďakujem pekne teraz pán Kelly. Eh, you, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je to vážna téma. A kvôli kríze mladí naozaj trpia najviac. Hovorí sa, že treba dobre študovať, aby e, e, mal človek dobrú prácu. Presne to spravili a e, nestalo sa tak. Poznám mladých, ktorí boli na pohovoroch, ktoré trvali 3-4 hodiny a nikdy sa im potenciálny zamestnávateľ neozval. Takže treba sa vyhnúť takýmto situáciám, aby neboli mladí príliš zdeprimovaní. A e, imigrácia vzrástla v mojej krajine. tí, ktorí doštudovali v 96. iba traja ostali v krajine, takže využíme tento e, návrh, aby sme v roku 2013 naozaj dali nádej našim mladým a poskytli im pracovné miesta. Ďakujem. Grazie, eh, si è concluso il catch di AI, quindi la parola al commissario Andor. Tým uzatvárame postup catch di AI a slovo má teraz pán komisár. Vážená pani predsedníčka. Toto bola určite veľmi dôležitá diskusia k téme, ktorá môže byť naozaj symbolickou iniciatívou komisie počas tohto volebného obdobia. Írske predsedníctvo sa práve začalo a minulý týždeň v Dubline sme počuli, že to nie je len prioritou premiéra, ale celú, pre celú írsku eh, vládu pre tento rok veľký význam pripisovaný tejto téme eh, vnímať i v, možno vnímať i v, eh, v rade. Eh, vo februári to bude témou, aby sme mohli čo najskôr začať implementovať. Poznáme, že situa- vieme, že situácia je vážna, avšak zo Šp- Španielska a Írska som počul viacero hlasov, ktoré poukazujú na e- e- európsku e- E, komisiu, rád by som videl vážnejšiu, serióznejšiu analýzu. Som otvorený e, diskusiám o pôvode tejto krízy, ale len povedať, že je to kvôli e, európskym politikám, tak to je trochu drsné. V Írsku v Irsku sme hovorili o tom, že ide samozrejme o následky Eh, špekulácií, ktoré nie sú eh, plodmi eh, činnosti európskych inštitúcií či komisie. Poznám situáciu v Španielsku je vážna. Predtým, než komisia predložila svoje návrhy v decembri, tak som diskutoval o otázkach práve v Španielsku a tento mesiac takisto zasa navštívim Španielsko témou budú uh, všeobecné otázky nezamestnanosti, nielen nezamestnanosť mladých. Myslím si, že táto iniciatíva o zárukách pre mladých ukazuje, že Európska únia dokáže zdieľať najlepšie skúsenosti, že vyzve sociálnych partnerov k konštruktívnej spolupráci a tiež je tu dobrý podklad pre európsky semester. Naozaj chceme zdieľať najlepšie skúsenosti, ktoré sme sa naučili vo Fínsku či v Rakúsku. Rakúsky premiér tu pohovorí práve tento týždeň na pléne. Teší ma, že ste e, spomenuli nízku nezamestnanosť e, mladých v Rakúsku a úlohu, ktorú tu zohrala práve otázka nezamestnaných mladých. Nie je to samozrejme jediný a postačujúci nástroj, potrebujeme i ďalšie iniciatívy a máme ďalšie iniciatívy E, napríklad model duálneho vzdelávania, ako ho praktizujú Nemecko či Rakúsko, pán Mann to dobre vie, vrátane e, e, fungujúcich štruktúr úradov práce, ktoré poskytujú prístup k pracovným miestam nielen v tej krajine, či onej krajine, ale aj v, in, v celej Európe s cieľom pomôcť mobilite v oblasti, v ktorej tvrdo pracujeme a budeme v tej práci pokračovať s členmi parlamentu. Ako bola spomenula pani Hirš, záruky pre mladých nie sú hneď zárukami e, poskytnutých pracovných miest. E, Nebudú vedieť e, odstrániť nezamestnanosť mladých, avšak závažne ju môžu znížiť. Ide o balíčky, pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie, pracovné miesta. A ak aj skutočné ponuky pracovných miest budú nakoniec e, s príležitosťami školení či e, tréningov, e, budú určite plodné a pomôžu zamestnateľnosti mladých nezamestnaných ľudí v kontexte daných regiónov či krajín. Boli tu mnohé diskusie, takisto v parlamente o flexicurity a mali, boli sme svedkami nárastu flexibility a naozaj e, sme videli nedostatoč, nedostatok e, bez, e, istôt zamestnania. Táto istota zamestnanosti pre generáciu, ktorá je v takej zložitej situácii a ktorej zamestnanie musí byť istejšie pre budúcnosť. Toto nie je jednoduchá odpoveď na momentálnu tvrdú krízu. Je to však je to tiež závažná štrukturálna forma zlepšenia fungovania európskeho trhu práce, e, e, pokiaľ ide o obdobie prechodu. E, zdroje, ktoré sa spoja s Európskym sociálnym fondom, musia mať určité priority a hierarchie, takisto nielen pre terajšok, ale aj pre budúcnosť. Viac Určite súhlasím s tým, čo povedal Jutta Steindruck. Naozaj um, vidíme tu krokodílie slzy z nezamestnanosti mladých. To však nestačí, potrebujeme jasné príspevky, financovanie, aby e, tento rok sa správne využil Európsky sociálny fond i dlhodobo pre budúce finančné výhľady, pretože to bude kľúčovým zdrojom pre podporu E, zamestnanosti mladých. Pokiaľ ide o otázku, ktorú položila pani Kostello, môžeme samozrejme v budúcich týždňoch e, vyjasniť e, jednotlivé otázky. Ja budem dvakrát v Írsku v tejto súvislosti. Všetkým diskutérom chcem poďakovať E, chcem vám poďakovať za vašu podporu nielen dnes i e, za minulé tri roky pri rozbehnutí stratégie Európa 2020 a e, vlajkové stratégie pre mladých a tak ďalej. Pani Beres i ďalší zohrávali dôležitú úlohu. Túto podporu potrebujeme i v budúcnosti, pretože táto diskusia sa tu dnes nekončí a verím v tú podporu, ktorú ten koncept záruky sprostredkuje toto posolstvo. Je dôležité nielen vo februári, ale i finan- finančný aspekt v neskorších štádia. Ďakujem. Grazie, komisario, comunico... Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Dostala som návrh na uznesenie, na to, aby sme uzatvorili túto diskusiu a hlasovať budeme v stredu 16. januára o tejto téme.